Ladies and gentlemen. Dámy a páni. Všetkých vás srdečne zdravím. Opäť máme meškanie a myslím si, že by sme sa mali snažiť predsa len začať na čas. Chvíľku to potrvá, kým si na to všetci zvykneme, ale poskytne nám to výhodu, že potom môžeme aj skončiť na čas. Mimochodom, tí, ktorí prišli na čas, by nemali byť potrestaní, ale mali by mať v končnom dôsledku výhodu. Chcem vás všetkých ešte raz teda pozdraviť a prejdeme teraz k bodu 11 na našom programe. Ide tu o rozpočet na rok 2010, oddiel 3. Môžeme prejednať všetky tri body spoločne. Môžeme teda prerokovať všetky tieto rozpočtové plány. Pani Ek, zdá sa, je zodpovedná za prvé dva OK. Tak dáme slovo pani kolegyni Eck, aby nás oboznávila so situáciou. You, um... Ďakujem pekne, pán predseda. Stručne chcem povedať niekoľko vecí k mojej rozpočtovej správe. Poprvé, chcem sa ospravedlniť za tú veľmi ten veľmi nabitý harmonogram, ale nie kvôli tomuto výboru. Ehm, my totiž to budeme hlasovať v oktobri a potom to ešte musí prejsť cez rozpočtový výbor. A ak chceme náš, naše stanovisko zobraté do úvahy, tak musíme rešpektovať ten tesný kalendár. To bolo povedané na stretnutí koordinátorov pred letnou prestávkou a náš výbor by mal mať za normálnych okolností viac času na diskusiu, aby sa mohli všetci členovia zapojiť. Takže ten nabitý kalendár čiastočne ovplyvnil výsledok. Mali sme niekoľko pozmenujúcich návrhov z ostatných politických klubov. Tí, ktorí sú tu dlhšie, už poznajú tie postupy. A máme však aj dobrú podporu, by som povedala, zo strany všetkých politických skupín. Takže toto je taká nejaká e, správa, e, ktorá vlastne je spoločná pre všetky politické skupiny zastúpené na všetkých, na tomto výbore. Tento rozpočet pre komisiu svedčí, že sa chce popasovať e, spoločenstvo s výzvami energetika, výskum, inovácie, e, zabezpečiť dodávky energii, boj proti klimatickým zmenám, nízkouhlíkové hospodárstvo a tak ďalej. Toto sú všetky témy, ktoré nám ležia na srdci, inak by sme asi nechceli byť členmi tom, tohto výboru ITRE, ale bohužiaľ eh, rada pre 7. rámcový program eh, nechala rozpočet nezmenený. To je, toto je spoločný európsky výskumný program. 6% a dokonca 95% pre niektoré špecifické rozpočtové riadky. Ja si myslím, a dúfam, že súhlasíte, že toto by podkopilo, podkopalo ciele Lisabonskej stratégie. To je stratégia pre hospodársky rozvoj v celom priestore vnútorného trhu. Takže aby komisia mala vhodný rozpočet na vytváranie potrebných politík, ITRE musí vyslať signál rozpočtu, rozpočtovému výboru, že je to veľmi dôležité obnoviť e, ten rozpočet, ako navrhla komisia. A to je taktiež hlavný bod tejto správy v návrhu stanoviska, o ktorom budeme dnes e, hovoriť. Som sa to snažila zhrnúť Snažila som sa držať aj tejto línii pri tých návrhoch, o ktorých budeme hlasovať dnes, a teda obnoviť tie rozpočtové riadky, ktoré pôvodne navrhla komisia a som rada, že aj tieňoví spravodajcovia povedali, že podporia skoro všetky pozmenujúce a doplňujúce návrhy. Taktiež by som chcela povedať, že podporujem niektoré myšlienky a niektoré e, návrhy zo strany zelených, ale nie všetky, keďže e, by som chcela komisii poskytnúť istú flexibilitu v jej práci a máme všeobecný názor na to, čo by sme chceli, ale nechceme im úplne zviazať ruky to podľa mňa nie, nie je účinné. Takže dáme im istý mandát, budeme pravidelne hodnotiť ich prácu, ale e, presne určiť, ako majú byť minuté peniaze, to nie je cesta vpred, takže netreba vytvárať prílišnú administratívnu záťaž. Ale podporujem prvý kompromis, e, vytvorenie supersiete, to je naozaj mimoriadne potrebné a máme viacero správ, kde sa o tom hovorí už z minulého roku. Takže v súčasnom návrhu, kompromisného návrhu je istá flexibilita. Potom e, jadrová energia. Myslím, že tu by komisia mala mať možnosť robiť výskum. Máme na tomto výbore osoby, ktorí e, ktoré majú radi alebo nemajú radi a dokonca veľmi nemajú radi jadrovú energiu. No a myslím, že čo nás spája je nasledovné. Výskum je samozrejme dôležitý, bezpečnostné otázky sú dôležité pre všetkých. To je ten dôvod. Ak by sme sa držali návrhu zelených, tak by nebolo možné mať akú, akýkoľvek európsky výskum. A nie som veľký fanúšik jadra, ale myslím si, že výskum v tejto oblasti je veľmi dôležité. A chcem zdôrazniť, že členské krajiny musia rozhodnúť, či chcú eh, jadrové elektrárne na svojom území alebo nie. Toto je úplne eh, národná otázka. Takže my hovoríme o supraeurópskom výskume. Výskum a bezpečnosť to je e, kľúčové pre nás všetkých, pretože máme jadrové elektrárne v polovici členských krajín. Toto bol taký stručný prehľad, takže sa teším na rozprávu a na názory jednotlivých poslancov. Dúfam, že budeme mať aj úspešné hlasovanie o 10. Ďakujem pekne. Herzlichen Dank. Ďakujem za vaše vystúpenie a najmä pani kolegyňa ich za prácu, ktorú ste odviedli za posledné dni. Mali ste toho dosť na programe, zatiaľ čo ostatní boli ešte na dovolenkách. E, Tieňoví spravodajcovia, ktorí sa prihlásili, e, dám im tiež slovo, najskôr pani Madurej. Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade chcem zablahoželať našej spravodajkyni za vynikajúcu prácu, ktorú odviedla. Aj keď to bol beh proti času, niekoľko pozme- vlastne pozmeňujúcich návrhov aj okomentovala. Ja by som chcela povedať, že pozmeňujúce návrhy skupiny socialisti a demokrati majú za cieľ čo najviac obmedziť e, rozpočtové škrty tak v oblasti energetiky, rozvoja, vývoju, vývoja aj inovácií. Výskum, energia, inovácie, to je samozrejme všetko nevyhnutné na to, aby sme sa dostali z tejto krízy. A to je kľúčový cieľ rozpočtu podľa mňa. Náš výbor má podľa mňa e, čo povedať k tejto téme teraz musíme obnoviť hospodársky rast a bude to možné vďaka eh, zlepšeniu energetického mixu. Potrebujeme zelené, obnoviteľné eh, energie, úspory energie, udržateľnosť my teda nemôžeme už viac obmedziť rozpočet v tejto oblasti. A potom veľký motor zmeny to bol vždycky výskum, inovácie, e, vývoj. <clears throat> Aj prezident Obama e, sa zasadzuje za navýšenie prostriedkov na výskum. Takže my sme trochu znepokojení, aj keď e, v teórii súhlasíme s kritériom, znepokojení tým, že výskum stráca na váhe v našom rozpočte. Myslím teda, že v týchto dvoch riadkoch rozpočet by mal ostať výrazný a teda pozmeňujúce návrhy našej e, frakcie ako to už bolo povedané, chcú znížiť obmedzenia pre výskum, vývoj a inovácie. Ďakujeme. Ďalším rečníkom je pán Lambert. Yes, Mr. Hall, do you hear me? Ďakujem, pán predseda. Počujete ma? Dobre, takže najskôr ďakujem pani spravodajkyni za túto správu. Nie je to najjednoduchšie. Chcem zareagovať eh, na to, čo ste povedali k pozmeňujúcich návrhom zeleným k jadru. Dôvody sú nasledovné. Keď sa pozriete na celkový obraz, na dejiny rozpočtu EÚ, my si myslíme, že jadro mm, naozaj bolo vydatne dotované. Takže nemyslíme si, že je to chudobný príbuzný, ktorý bol zabudnutý počas 10 ročí. Takže ide o zameranie. Nemôžeme pokračovať e, v rozširovaní e, alebo v prerozdeľovaní e, prostriedkov, ktoré, ktorých nie je veľa. Ako povedala e, Lena je to národná otázka. Ak chcú, tak môžu tomu venovať prostriedky. Ak nie, tak nepotrebujú potom impulzy e, z EÚ, takže sa musíme zamerať pri míňaní prostriedkov na to, čo naozaj urobí rozdiel v Európe. A my sme o tom zdlhavo už hovorili na tomto výbore aj na iných fórach. Obnoviteľné zdroje energie, to je typická téma. E, zmena našej infraštruktúry, supersieť, takéto iniciatíve, to sú naozaj tie, ktoré si zaslúžia rozpočtovanie finančné prostriedky. Jadro nie. A jadrová, jadrový priemysel z veľkej česti je v popredí dia, diania, takže naozaj nie sú e, v zabudnutom kúte. Taký je teda dôvod za našim pozmeňujúcim návrhom. Ďakujem pekne. Teraz Paul Rubich. Ďakujem, pán predseda. Ja chcem poďakovať aj predsedníctvu, pretože nebolo celkom jednoduché počas dovolenky koordinovať túto prácu a myslím, že kolegovia pracovali veľmi úsilovne, čo nie je celkom samozrejme, aby sme boli zakomponovaní do celého rozpočtového postupu, aby sme boli schopní naplánovať aj hlasovanie ktoré bude vhodne naplánované. Za to chcem teda poďakovať. Druhá vec, ktorú chcem povedať, kvôli hospodárskej kríze a bezpečnosti dodávok energie mm, musíme teraz prebrať eh, veľmi významnú úlohu a síce financovanie. Eh, týchto programov musíme financovať, najmä program eh, kom- hospodárskej súťaže a inovácií. To je program, ktorý je veľmi aktuálny pre malé a stredné podniky, tam aby sme mohli vytvárať nové pracovné miesta aj v rámci 7. rámcového programu, najmä v oblasti energetickej účinnosti, musíme stanoviť nové eh, hlavné ťažiska a musíme zabezpečiť, aby tento výskumný program bol stredobodom pozornosti a pokiaľ ide o návrh zelených v súvislosti s transeurópskymi sieťami, včera sme si vypočuli, že máme využívať veternú energiu, vodnú energiu bez eh, vysokofrekvenčnej siete a vysokonapäťovej siete e, v celej Európe by to nefungovalo. Myslím teda, že je rozhodujúce, aby Európska únia sa snažila o dosiahnutie týchto sietí, najmä v oblasti elektrického prúzu, aby bola to hnacou silou, aby prejavila iniciatívu, aby tieto siete vznikli vôbec. Po tretie, tu ide o program inteligentnej energie. Chceli by sme, aby sa tento program využíval flexibilne a v oblasti jadrovej energie aj v našej politickej skupine panuje ten názor, e, že sa úplne celkom nezhodneme, ale mm, zhodneme sa v tom, že bezpečnosť je úplne kľúčová a teda aj v budúcnosti by mali prebiehať e, previerky a mala by byť dostatočná transparentnosť e, v, vo vyhodnocovaní. No a konec koncov tento náš výbor sa musí snažiť, aby potom e, prešli naše stanoviská aj v pléne v hlasovaní. Pani spravodajkyňa, chcel by som vás poprosiť, aby ste pracovali v úzkej spolupráci s výborom pre rozpočet, e, aby ste sa stretli s príslušne s odpovednými osobami, aby sa nerozhodovalo iba o rozpočte, ale aby sa zohľadnili, zohľadnili aj naše odborné stanoviská. Ďakujem. Herzlichen Dank, Kollege Balčitis. Ďakujem pekne, kolega Šitis. Dúfam, že som správne vyslovil. Chairman. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem pekne. Noví členovia tohto výboru ešte celkom nevedia, ako sa pracuje v tomto výbore. Sú to pre nás úplne tie prvé kroky, preto chcem poďakovať starším členom tohto výboru za prácu, ktorú odviedli v súvislosti s financovaním dôležitých projektov. Všetci sa zhodneme v tom, že investície do infraštruktúry v oblasti energie a nové prepojenia, nové siete sú veľmi dôležité, tak aby nevznikli žiadne energetické ostrovy, ako napríklad pobalské krajiny a niektoré iné východoeurópske krajiny. Ešte by som chcela dôrazniť, že bezpečnosť eh, jadrovej energie a recyklovanie jadrového odpadu je veľmi dôležité a taktiež presadzovanie niektorých projektov v súvislosti s odstavovaním jadrových elektrární. A preto sa ale Aliancia socialistov a demokratov v Európskom parlamente rozhodla všetky návrhy podporiť, teda všetky pozmeňovacie návrhy a budeme eh, hlasovať takto. A... Ďakujem pekne. Pán Balšo. Elnök úr, köszönöm a szót. Eh, tisztelt képviselőtársak, tulajdonképpen... Ďakujem pekne, pán predseda, vážené kolegyne, kolegovia. aj na pleciach veľkú zodpovednosť eh, ja ako nový člen tohto výboru, e, keď mám vystúpiť v tomto štádiu diskusie, e, je to skutočne veľká zodpovednosť. Doposiaľ moja krajina nebola zastúpená v tejto oblasti, ale nechcem mlčať, e, preto sa vyjadrujem. Diskutujeme o tom, preto sa chcem vyjadriť. Chcem potvrdiť to, čo povedala pani spravodajkyňa, respektíve chcem podporiť jej vyrovnané stanovisko vzhľadom na zdroje pre výskum. Domnieva sa, že musíme vnímať výskum v súvislosti s jadrovou energiou, s obnoviteľnými zdrojmi energie a tak ďalej. Nede to teraz o to, či jadrové elektrárne by sa mali stavať alebo nie. Ide skôr o to, že v záujme bezpečnosti týchto jadrových elektrární e, sa musíme angažovať a v tomto ohľade musí Európska únia byť iniciatívnejšia. Ja to vnímam ako príležitosť pre členskú krajinu, ktorá musí túto úlohu vyriešiť sama. Jadrová energia jednoducho bude súčasťou našej budúcnosti. Sme všetci zodpovední za našu budúcnosť. Chceme všetky, všetci podporovať ekologické formy energie. Chceme dosiahnuť technologické štádium, aby sme o 20 rokov už o tomto vôbec nemuseli diskutovať. Ale keď e, pomyslíme na klimatické zmeny, na, na okolnosti ohľadom oxidu uhličitého, musíme e, vnímať jadrovú energiu ako čistú energiu. Myslím, že sa musíme dohodnúť na tom, že budeme zastávať toto vyvážené stanovisko. A ešte jedna vec, pokiaľ ide o spotrebiteľov. Ceny za elektrínu v jednotlivých členských štátoch sú vysoké Avšak to bude priateľné pre obyvateľstvo, ak jadrová energia bude mať významnú úlohu, ktorý si ktorú si zasluhuje. Ďakujem pekne za vaše stanovisko. Pani kolegyňa ak chcete ešte vystúpiť s nejakými doplneniami? Ešte sa opýtam, či komisia sa chce vyjadriť. Prepačte, trochu som pozabudol na vás. Nech sa páči, máte slovo. Thank you, Mr. Chairman. Ďakujem, pán predseda. Volám sa Hals Filipen, zastupujem tu DG Doprava a Energetika z komisie, takže moje poznámky sa budú týkať rozpočtových položiek 06. Predovšetkým by som chcel poďakovať tomuto výboru a spravodajcom za návrh e, vrátiť sa k istým e, návrhom komisie do roku 2010. A navyše by som chcem, chcel robiť tri poznámky k 6109 a k jednej ďalšej, ktorí navyšujú prostriedky voči návrhu od komisie o 1 milión, čo sa týka produktivity energetickej politiky a ďalší milión výs vo výskume týkajúcom sa energetiky. Myslím si, že tieto navýšenia nie sú nevyhnutné Eh, aby sme ich brali do úvahy pri súčasne bežiacich projektoch. Chcem skôr hovoriť nie o záväzkoch, ale o eh, skutočne vyplatených kreditoch, ktoré by sa mali navýšiť a jednoducho už by sa nemali brať do úvahy pri tých projektoch, ktoré tieto bežia. Komisia podporuje 6171 a 6179 pre inteligentnú energiu ale komisia má názor, že pri platbách, pri platobných kreditoch 87 miliónov eur pri poslednej položke je príliš vysoké číslo a navýšenie o 10 miliónov by malo byť postačujúce, aby sa bežiace projekty dokončili a do roku 2010, aby sa projekty uh, boli dostatočné. Posledná moja poznámka sa týka 6173. Sú to energetické projekty na e, ekonomické schopenie sa. V tomto pozmejúcom návrhu sa upravuje text podobným spôsobom ako v, vo vyhlásení komisie k EEP právnej norme. Myslím si, že aby sme vhodne vzali do úvahy rovnováhu, čo sa týka geografie, mali by sme tam vložiť nový text do poznámky, ktorý by mal vychádzať z textu komisie. Veľmi pekne ďakujem za pozornosť. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Ek. Firstly, uh... ďakujem. ďakujem pekne, pán predseda. Je to taká trojaká kríza finančná, ktorá zdá sa pomaly končí, kríza zamestnanosti, ktorá sa kombinuje s tou prvou, a potom klimatická kríza. A na to, aby sme tieto krízy vyriešili, tak zodpovednosť tohto výboru sú naozaj veľmi veľké. Priemyselná, výskumná politika, oblasť IKT, to sú naozaj mimoriadne dôležité nástroje. Keď e, sme tu na rozprave o rozpočte a súťažíme s ostatnými výbormi v oblasti politických zodpovedností, uvedomujem si, že predovšetkým musíme predložiť správy, ktoré nie sú prehnane dlhé, ale mali by byť krátke a hutné. Naše priority by tam mali byť jasne vyjadrené, aby iní nemali pochybnosti, ani naši kolegovia v rozpočtovom výbore, o tom, aké sú priority pre členov výboru ITRE a treba dať jasne najavo, že chceme využiť nástroje, ktorými sa pokúšame vyriešiť trojnásobnú krízu, v ktorej sa zmieta Európa a celý svet, a ktoré sme už navrhli. Želaním členov tohto výboru je sústrediť pozmenujúce a doplňujúce návrhy rozličných politických skupín v tomto výbore, aby sme zabezpečili e, jasnú správu, že všetci máme tie isté obavy a že správy sú zamerané na nasledujúcich 8 dôležitých bodov, spomínaných 8 bodov. Samozrejme, že budeme ešte veľa o tom hovoriť v rozpočtovom výbore a dúfam, že získam na väčšinu pre pozmenujúci a doplňujúci návrh, ktorý som predložila. A po rozprave v politických skupinách, kde skutočne sa zastavíte za, postavíte za tieto kľúčové oblasti, ktoré sú skutočne veľmi dôležité. Je to len začiatok rozpravy o rozpočte a preto sa až tak neobávam, ak nenájdeme zo pár miliónov eur, ktoré komisia chce vo záverečnom riešení. Verte mi, budeme iste bojovať o každé euro v rozpočte a v týchto oblastiach by som chcela vám pripomenúť e, rozpravu s radou a komisiou, ktorá sa už odohrala a ktorá sa týkala celého rozpočtového obdobia, keď rada e, začala škrtať vo výdavkoch na výskum, zoškrtala rozpočet na polovicu, čo bola katastrofa pre vývoja výskum. A záverečný boj bol taký tvrdý, že len niekoľko týždňov pred začiatkom rozpočtového roka ešte stále sme nedospeli k záverečnému verdiktu. Myslím si, že mali by sme byť schopní využiť starý rozpočet pre nasledujúce roky. A tieto veľmi tvrdé diskusie budú ďalej pokračovať. Ak máme priority, musíme sa ich držať, musíme sa zamerať na zoznamy voliteľov, a na, na, držať našu líniu. Chcela by som poďakovať tieňovým spravodajkyniam, spravodajcom, tým, ktorí sa tu vyjadrili za ich podporu a chcela by som poprosiť o vašu podporu v rozprávach vo vašich jednotlivých politických skupinách. Verte mi, tieto rozpravy naozaj budú ťažké. Ďakujem pekne. Ďakujem pekne za toto vyjasnenie. To nie je dôležité len pre tento výbor, je to dôležité aj pre našu prácu v politických skupinách, pretože v podstate konec koncov rozhodnutie príjme výbor pre rozpočet. Teda ešte raz srdečná vďaka za to, že ste na to poukázali. By sme si nemysleli, že tým, že odhlasujeme, celá naša práca skončila. Myslím, že je dôležité, že to všetci teraz počuli a každý má možnosť vo svojom poslaneckom klube e, informovať o tom svojich kolegov. Vidím, že nikto sa už viac nehlási do diskusie, teda ak dovolíte k tomuto bodu 11, kde ide o preskúmanie návrhu stanoviska, chcem ešte upozorniť, že e, dnes prebieha iba rozprava lehota na predkladanie eh, pozmeňacích návrhov je 8. september. Ak eh, nemá nikto proti tomu, potom 29. septembra by sme tu vo výbore hlasovali a rozpočtové uznesenie hlasovanie Uzavretie pre, prebehne 8. oktobra. Takto je to stanovené zatiaľ. K bodu 12 eh, tam ide o konkrétne pozmeňovacie návrhy k rozpočtu. Chcem upozorniť, eh, že máme k dispozícii 84 pozmeňovacích návrhov. O nich sa už diskutovalo, teda budeme teraz spoločne postupovať. Eh, máme k dispozícii všetky jazykové verzie, teda Dostal som informáciu, že dnes neprebehne už len rozprava, ale aj hlasovanie. A potom, aby k 9. septembru v súlade s lehotou boli k dispozícii všetky podklady pre, um, pre výbor. Na, v pláne sa bude o tom hlasovať 28. a 29. septembra. Môžeme teraz prejsť k bodu 13. Tam ide o hlasovanie, ale žiaľ, sme zistili, že by to malo byť až o 10. hodine a získali sme týmto chvíľu času. Musíme teda teraz zadať krátku pauzičku, možno prestávku na kávu, ale chcem vás skutočne poprosiť, aby ste prišli úplne presne na čas o 10. pretože o 10. začína hlasovanie. Keď začneme na čas, tak sa nebude práca navyšovať a ušetríme si viac času aj pre budúce mesiace. Teda o 10. začíname. Kolegyne, kolegovia, znovu otváram našu schôdzu. Ako sme už oznámili, ako sme sa už vyhrážali, začneme úplne na čas. Máte všetci svoje hlasovacie kartičky? Äh, könnte ja sein, dass wir die Karte brauchen. Ich hoffe nicht, aber... Mohlo by sa stať, že budete potrebovať äh, kartičku uvidíme. Najskôr skúsime hlasovať bez eh, hlasovacieho zariadenia, bez kartičiek. Uvidíme, ako to pôjde. Ten, kto nemá za sebou hlasovaciu kartičku, ani nie poslancom, nemôže hlasovať. Also, herzlichen Dank, liebe Kollegen 84. Máme predložených 84 pozmeňovacích návrhov. Všetci máte pred sebou hlasovacie zoznamy, dúfam. Takže môžeme hneď začať. Preskúšame si najpo, najskôr, či funguje hlasovacie zariadenie. Teda hlasujeme teraz o, o čom by sme tak mohli hlasovať. Hlasujeme o tom, či chceme zasadať aj zajtra. Otváram hlasovanie. A nefunguje to. Vy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 ani číslo 46, ani tam nefunguje zariadenie. Je to úplne najnovšia sála, ako máme, najnovšie zariadenie a predsa nefunguje. Ani mm, zariadenie pána Langeho nefunguje, ale to je preto, že tu nemá kartičku. Ani zariadenie pána Lamberta nefunguje. Hlasovanie je ešte stále otvorené. Pokúste sa predsa len stlačiť príslušné tlačidlo. Potrebujeme pomoc technikou. Somewhere else. Mám skúsiť hlasovať na nejakom inom mieste? Pýta sa pani Hou. Funkcioniert? No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 Ja žiaľ nemôžem s tým nič osobne urobiť, môžem iba dúfať. Wenn Sie mal einen anderen Sitzplatz versuchen, eine andere Maschine. Skúste si sadnúť na nejaké iné miesto a hlasovať z nejakého iného zariadenia. To je jediné, čo mi teraz napadá. A ja som to tak urobil. Ja, ja. Jetzt funktioniert sie? Okay. okay. Takže už to funguje že sú nejaké ďalšie problémy? Skúste sa na nejaké iné miesto. Sind wir soweit klar? Dann ist dieser Wahlgang geschlossen. Dobre, tak keď už to funguje, môžeme ukončiť hlasovanie a výsledok je 141 za, 22. 141 proti, 22. Proti 6 sa zdržalo, to znamená, že plus 1 ešte za, plus 2 ja za teda 24 hlasov za. Teda práve sme schválili, že zajtra bude ďalšia schôdza. Ale bolo to len také skúšobné hlasovanie. Takže môžeme prejsť k skutočnému hlasovaniu. Prvý pozmeňovací návrh eh, Claude Turmes. Budeme hlasovať eh, manuálne. Áno, budeme najprv hlasovať eh, rukami a potom záverečné hlasovanie prebehne elektronicky. Teda prvý pozmeňovací návrh 201401. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. To isté e, s konečným číslom 02. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 04. Kto je za? proti, zdržali sa schválené 430, kto je za, proti, zdržali sa schválené 501, kto je za, proti, zdržali sa schválené 503, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 201, teda 1.60.00, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Tým pádom odpadá číslo 6140. Please. Para seguir la enumeración en eh, otras lenguas, porque eh, hay una cierta eh, je dosť problém sledovať to v jednotlivých jazykoch. Nemôžeme, nestíhame sledovať, pán predseda. Ja vždy budem hovoriť čísla iba pozňovací návrhov ITRE. Dobre? Teda ITRE lomeno a poviem číslo. Teda 6140 to sme vybavili, 6141, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6142, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 6143, kto je za, proti, zdržali sa. Schválené 61, 44, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Týmto som schválil 07, 61, 45, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61, 77. 67, to už sme prijali. 6108, to je za. Proti. Zdržali sa. Schválené. 6146, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 6147, kto je za? Proti. Zdržali sa. Schválené. 61, 78 to bolo stiahnuté. 61, 48, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61, 49, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené 61, 50, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené 61,50. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Teraz e, prídeme k kompromisu 1. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Traja. Schválené. Tým pádom 61 a 71 sú vybavené. 61,55. Kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 61.01, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 61.52, kto je za, prepašte, to už sme vybavili. 61.79 to bolo stiahnuté, kompromis číslo 2, kto je za, Musíme to prepočítať. Nebudeme to preverovať elektronicky, iba takto rukami. Kto je proti? Zdržali sa? Traja. 22 za, 23 proti, 2, 2 sa zdržali, čiže návrh je zamietnutý. Teraz budeme hlasovať o návrhu 6102. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zdržali sa? Schválené. 61,75. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 61,73. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 61,84. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61.09, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61.76, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 61.56, kto je za? A ten odpadá, teda 61,54. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61,10, to už sme tiež vybavili. 61,60, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61,58, kto je za? proti, zdržali sa schválené 61,59, kto je za, proti, zdržali sa schválené 61,57, kto je za, proti, zdržali sa schválené 61,62, kto je za, proti, zdržali sa schválené 61, 63, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61, 64, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 65, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 04, a 66, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61.05 a 67, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61.12, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61.23, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. 32, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 13, kto je za, proti, zdržali sa, schválené. 33, kto je za, Tridsaťtrojka, kto je za? proti, zdržali sa, schválené. Mohli by sme hlasovať o niektorých návrhoch aj spoločne. Dobre, teda 24, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 21, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 22, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 20, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 31, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 83, kto je za? Proti? Zdržali sa? Zamietnuté. 61, 11 a 19, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61, 18, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. Mohli by sme hlasovať o návrhu na tejto strane spoločne? celej skupine od 61.30 až 61.14. Kto je za tieto návrhy, prosím, hlasujte. Proti? Zdržali sa? 1. Tým pádom sme pokryli na brhu 61.30 až 61.14. 61.81, kto je za? Proti? zdržali sa, schválené. 61, 69, kto je za? Ten odpadá, teda 61, 80, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 61, 74, kto je za? Proti? Zdržali sa? Schválené. 68, kto je za? proti, zdržali sa, zamietnuté. Ďakujem pekne, týmto sme skončili hlasovanie. Teraz ešte budeme hlasovať o celkovom návrhu dokumentu. Kto je za celý tento balíček v takejto navrhnutej podobe? Prosím, hlasujeme elektronicky a tí, ktorí nemajú kartičky, potom tých pripočítame. To znamená, elektronicky hlasujeme o celom návrhu textu. Ja. Ah, open the vote. Otváram hlasovanie. Danke. Alle gewählt? Hlasovali všetci. Äh, Einer von Jedného máme naviac, pardon, troch máme naviac v radoch EPP a jedného máme naviac zo socialistov. Mohli by ste prosím opatrne vyťahnuť svoju kartičku zo zariadenia? Alles klar, damit. Dobre teda. Končím hlasovanie. Sú nejakí poslanci, ktorí nemohli hlasovať, ktorí nemali kartičku. Teda jedno zdržanie sa ešte pripočítame. Teda aký je výsledok? 48 hlasovalo poslancov, 43 za, jeden sa zdržal, nikto nebol proti. Pardon, šiesti sa zdržali, hovorí pán predseda. To znamená 43 hlasov za, nikto nebol proti, šiesti sa zdržali. Tým pádom sme to schválili veľkou väčšinou. Kolegyňa Ek, získali ste obrovskú dôveru. 49 poslancov sa zúčastnilo hlasovania a vrátanie toho jedného, ktorý nemal kartičku. Ďakujem všetkým srdečne za rýchle vybavenie hlasovania. Ale ešte neodchádzate, pretože pokračujeme s našim programom. Ak tu máme nášho hostia, očakávame teraz príchod pána Kranca, ktorý je príslušným ministrom. Eine Minute machen wir Pause. Congratulations. This, this vote Kolegyne, kolegovia. Ešte raz vás všetkých vítam. Teším sa, že sme tu všetci. Už prišiel aj náš host. Ak ste si tu náhodou nevšimli, a to ste si nevšimli asi preto, že je tu taký hluk, prosím, ak chcete rozprávať, rozprávajte sa vonku nepochybujem, že sa rozprávate o dôležitých veciach, ale prosím, rozprávate sa vonku, pretože máme tu hostia a patrilo by sa, aby tu bolo ticho, aby sme ho počúvali. Máme tu pána Tobiasa Kranca, uradujúceho predsedu, teraz rady, ministra pre vysokoškolské vzdelávanie vo Švedsku. Som veľmi rád, pán Kranc, že ste medzi nás prišli. Herr Kranz, wir freuen uns sehr, dass Sie da sind. Wir hatten Grant, e, veľmi rád. E, ešte raz som, že si medzi nás prišli. Mali sme tu už včera dve pani ministerky z vašej vlády a veľmi sa tešíme na to a sme veľmi zvedaví, čo nám teraz poviete. Veľmi nás to zaujíma. E, hneď vám dám aj slovo. Chcem poprosiť kolegov, aby dávali pozor. A potom budeme trochu aj diskutovať s vami. Ešte raz vás srdečne vítam. Nech sa páči, máte slovo. A tlmočníci bohužiaľ nepočujú nič v sluchadlách. Pán predseda. Pán predseda, poslanci a poslankyne Európskeho parlamentu, dámy a páni, je pre mňa veľkým potešením prezentovať vám priority švédskeho predsedníctva v oblasti výskumu. Švédske predsedníctvo pokračuje vo vynikajúcej práce, ktorú odviedlo francúzske predsedníctvo a české predsedníctvo a sme vďační za prácu, ktorú odviedli. Švédske predsedníctvo prichádza v čase, keď Európska únia čelí mnohým dôležitým výzvam. Sme uprostred najhoršej globálnej ekonomickej krízy od roku 1930. Okolo celého sveta sa exponenciálne šíri chrípka a hrozba klimatických zmien je čoraz evidentnejšia. V takýchto časoch nie je, je lakavé sústrediť sa na krátkodobé riešenie, ale minister, ako minister výskumu vo Švedsku chcem zdôrazniť dôležitosť dlhodobého myslenia. Myslím si, že je mimoriadne dôležité investovať do nových poznatkov prostredníctvom vzdelávania výskumu. Investície, ktoré dnes platíme, budú našou budúcnosťou. V tejto dôležitej oblasti politiky musíme zabezpečiť, že nič dôležité nie je prehliadnuté. V Európe môžeme byť hrdí na to, čo sme dosiahli vo výskume. Mnohí, mnohé krajiny investujú veľké sumy do výskumu a tá samotná Európska únia má ambiciózny program. Švédske predsedníctvo zdôraznilo svoje priority v oblasti výskumu, konkrétne e, spravovanie Európskej výskumnej oblasti ERA, znalostný trojuholník a budúcnosť rámcového programu. Keď hovoríme o ERA, Európskej výskumnej oblasti, chceme zdôrazniť tri témy. Efektivita, relevantnosť a prioritizovanie. Zvyšovanie efektivity je o transparentnejšom spravovaní ERA. Nepochybne viete, že Švédsko je presvedčené o tom, že veľká časť rozpočtu EÚ by sa mala prideliť na výskum, vývoj, inováciu a iné prostriedky, ktoré by mohli zvýšiť našu konkurencioschopnosť. Veríme aj v to, že prostriedky, ktoré boli pridelené na výskum, sa dajú využiť efektívnejšie. Je potrebný vyšší stupeň koordinácie medzi tým, čo sa deje na európskej úrovni a na úrovniach jednotlivých štátoch. Bez toho, že by sme urobili kompromis diverzity prístupov. Toto tiež potrebujeme. Mnohé nástroje, ako ich nazývame, sa, sú ovplyvňované národnými alebo regionálnymi faktormi, cieľovými skupinami a problémami, ktoré majú vyriešiť. Tento pluralizmus je silnou stránkou výskumu, ktorý vykonávame v komunite, v spoločenstve. V súčasnosti Zároveň veríme, že lepšia koordinácia výskumu na európskej úrovni zvýši užitočnosť a benefity z investícií, ktoré teraz robíme. Znamená to aj väčšiu zodpovednosť členských štátov. ERA sa musí viac zamerať na relevantnosť. Občania Európy musia vidieť, že naozaj to prinesie rozdiely v ich životoch, každodenných životoch a v životoch ďalších generácií. Na začiatku júla predsedníctvo zorganizovalo konferenciu o budúcnosti výskumu v EÚ v meste Lund v južnom Švédsku. Výstupy tejto konferencie sú známe pod názvom Deklarácia z Lund. Táto konferencia zvýraznila a zdôraznila, že Európa musí brať za svoje východisko výzvy, ktorým čelíme. To znamená hrozba klimatických zmien, prístup k potrave, vode a trvalo udržiteľnej energie. A takisto musí brať do úvahy dôsledky starnutia populácie a rôzne pandémie. Myslíme si, že máme prostriedky, aby sme zvýšili relevantnosť ERA voči občanov. Deklarácia z mesta Lund sa aj zaoberá prioritami európskeho výskumu. Doteraz sme toto všetko ponechali na komisiu. Toto však nie je akceptovateľné. Procesy sa musia diať otvorene a zapojiť všetky dotknuté strany aj z verejnosti, aj zo súkromných sfér. Musíme sa snažiť aby sme konfrontovali výzvy, ktoré ležia pred nami. My, čo pracujeme v Rade a vy, ktorí pracujete v Európskom parlamente, musíme byť spoločným hacím motorom spolu s komisiou, aby sa tieto procesy úspešne završili. Dúfame, že ste pripravení čeliť tejto výzve s nami. Teraz, keď hovoríme o tom, ako máme rozvíjať ERA, nie je to len otázkou čakania na návrhy z komisie. Myslím si, že by bolo treba zmobilizovať štátne, regionálne autority a ustanovy znie inštitúcie, spoločenstva a všetky ostatné dotknuté strany, občianskú spoločnosť a vytvoriť partnerstvo, aby sme vynuli era. Rozsiahle par- participovanie vo verejných diskusiách o tom, ako by takéto partnerstvo malo vyzerať, je úplne podstatnou vecou. 24. septembra, deň pred tým, než sa stretnú ministri výskumu v Rade, organizuje švedské predsedníctvo seminár na ministerskej úrovni. Myslím si, že na, tejto, na tomto seminári vytvoríme podkladové materiály pre budúcnosť ERA. Tento seminár si vezme za svoj základ isté správy, napríklad správa s názvom Svet v roku 2005, ktorú ktoré majú e, osvetliť pozíciu Európy celkovo a poznatkovú oblasť od 15 rokov od tohto bodu. Posilňovanie výskumu nestačí pre znalostnú ekonomiku, aby sa rozvíjala ďalej. Švedské predsedníctvo si preto zvolilo prioritizovať isté záležitosti vrátanie znalostného trojuholníka, interakciu a vnútornú závislosť medzi vzdelávaním, výskumom a inováciami. inováciami. V Göteborgu sa diskutovalo o vzdelávaní a všetkých súvisiacich veciach, o sile inovovaní. Vo Švedsku a v Európe investujeme do výskumu, ale samozrejme sa obávame, že nie veľa týchto výskumných vecí sa rozšíri všeobecne a skomercializuje sa, aby zabezpečilo rast. Je to výskumný paradox a treba sa s ním vysporiadať, aby sme boli schopní dospieť k prosperite. Výskum ako taký je samozrejme dôležitý, pretože môže navodiť prelomové udalosti vo výskume, ale táto nová zázračná medicína musí byť komercionalizovaná a neležať iba v zaprašených zásuvkách niekoho na univerzite alebo v laboratóriu. Musíme si prediskutovať, ako by sme mohli zmodernizovať univerzity, aby fun fungovali efektívne a aby boli konkurencieschopné v ére globalizácie. Na druhej strane, kvalita našich univerzít a verejných výskumných ústavov je veľmi dôležité pre zdravú budúcnosť, lebo primalo európskych univerzít sa objavujú v zoznamoch tých najlepších na svete a potrebujeme viac investovania na európskej úrovni, aby sme posilnili európsku znalostnú ekonomiku a inštitúcie. Počas nášho predsedníctva navrhneme európsku stratégiu v tejto oblasti. Počas nášho predsedníctva taktiež chceme začať s diskusiou o budúcnosti rámcového programu. Myslíme si, že je veľmi dôležité ho rozvinúť e, s vysokou úrovňou ambícií, nie iba pokiaľ ide o kvalitu, ale aj pokiaľ ide o účinnosť. My si myslíme, že naše ciele budú najlepšie dosiahnuté, ak budú strategickejšie. Musíme zjednodušiť pravidlá, znížiť administratívnu a odkleniť sa od známych spôsobov hľadania riešení. Musím, musíme zjednodušiť administratívne bremeno, ktoré súvisí so žiadosťou o granty a myslím, že tu komisia, členské krajiny a Európsky parlament môžu pomôcť. Spôsob, ako posilniť európsky výskumný priestor, je mať konkrétnejšiu spoluprácu spolu, prostredníctvom spoločného programovania. Taktiež si myslíme, že je tu veľký potenciál, ktorý môžeme získať, keď skoordinujeme jednotlivé národné programy. Rada schválila závery o spoločnom programovaní v decembri 2008 a myslíme si, že by sme mohli rozhodnúť o prvej skupine projektov už v roku 2010 v súčasnosti skupina na vysokej úrovni pracuje na vypracovávaní e, návrhov programu a myslíme si, že bol skutočný e, pokrok dosiahnutý v oblasti Alzheimerovej choroby a ostatných neurodegeneratívnych Chceme taktiež predložiť spoločne naprogramovaný pilotný projekt v oblasti Alzheimerovej choroby počas nášho predsedníctva. A taktiež ešte na záver jedna téma, na ktoré nám veľmi záleží a ide o stratégiu pre oblasť Balckého mora. Je to naozaj veľká priorita švedského predsedníctva a ide o regionálnu spoluprácu. Už niekoľko rokov spolupracujú krajiny okolo Balckého mora a ide hlavne o ten trefne nazvaný projekt Bonus v oblasti životného prostredia. A tento projekt by mal byť schválený v rámci e, článku 169 Európskej zmluvy a teda mal by to byť spoločný projekt e, pre krajiny okolo Balského mora a e, taktiež spolupráca s komisiou, takže dúfame, že ešte rozhodnutie padne na jeseň. Pán predseda, veľa vážený páni a dámy poslanci, e, dobrá spolupráca medzi Európskym parlamentom a radou je naozaj veľmi dôležitá na implementáciu tohto programu. Takže chceme pokračovať v dobrej spolupráci medzi týmto výborom a radou aby sme naozaj mohli prinášať výhody pre Európanov, pre výskumníkov, podnikateľov. Takže na záver sa chcem, e, chcem vám zablahoželať k vášmu zvoleniu a ako člena tohto parlamentu a dúfam, že sa budeme ešte často stretávať, konkrétne 24. septembra na seminári, ktorý sa zorganizuje tu v parlamente. Takže ďakujem za vašu pozornosť, za váš záujem a teším sa na prípadné otázky a pripomienky. Ďakujem. Ďakujem pekne, pán minister, za tieto veľmi eh, pekné slova, aj za vaše blahoželanie. Myslím, že teraz môžeme pristúpiť k rozprave. Zatiaľ mám šesť rečníkov nahlásených do diskusie. Pani Ek najskôr. Ďakujem pekne. Eh, eh, Ďakujem pekne za vašu prezentáciu švedských priorít. Možno to nie je pre mňa až takým veľkým prekvapením vypočuť si ich, pretože som švédskou poslankyňou. Myslím si, že je to veľmi ambiciozne myslenie smerom vopred k budúcnosti. Ale mám tri trošku prekerné otázky, ktoré ma trápili už celé roky. Myslím si, že sú napriek tomu stále aktuálne a dôležité. Nedávno sme prijali správu o rozpočte. Bola som spravodajkyňou a Potýkali sme sa s faktom, že rada navrhla zníženia investícií do výskumu a vývoja. Zníženia o 6 až po 59 v niektorých rozpočtových položkách. Vieme všetci, o čo ide. Diskutovali sme o tom už nejaký čas. Vieme, že to je súčasťou dlhodobej finančnej perspektívy, aby sa investície do výskumu výskumu a vývoja zvyšovali. Vôbec sme sa nedohodli, že tento rozpočet by mal byť taký, ako má byť. Práve naopak bol nižší. Takže prvá otázka znie, týka sa rozpočtu a týka sa rady. Komisia navrhla zvýšenia parlament chce zvýšiť ešte viac rozpočet na výskum a vývoj. Uvidíme, ako budú vyjednávania s radou pokračovať. Druhá otázka sa týka byrokracie, prehnaných, spletitých pravidiel pri výskume a vývoja. Vieme, že do konca decembra by sa malo niečo zjednodušiť, to je pravda, ale mohli by sme už teraz urobiť kroky správnym smerom. V auguste som sa zúčastnila na veľk- všetkých konferenciách rôznych priemyselných odvetví a všimol som si, že mnohé veľké firmy, ktoré fungujú v rozličných európskych krajinách alebo dokonca fungujú celosvetovo, vôbec nepožiadali o financovanie výskumu z európskych peňazí a to z jednoduchých dôvodov, že byrokracia je taká vysoká a je to také všetko zdlhavé, že sa jednoducho rozhodli, že nepožiadajú. Mnohí ľudia, ktorí pracujú v tomto výbore, o tom vedia dlhé roky. Otázka je, urobíme niečo, aby sme zlepšili situáciu? Ďakujem. Ďalší kolega. Vážený pán ministře. Pán Brezina, vážený pán minister, ďakujem za zrozumiteľný výklad. Hovorili ste o dôležitosti vedy, o zapojení celej spoločnosti a celej Európy. A hovorili ste takým spôsobom, v prospech toho, aby sa spoločný európsky výskumný priestor stal realitou. Bohužiaľ, ak sa pozrieme na účasť členských krajín, napríklad v 7. rámcovom programe, ak budeme merať úspech počtom projektov, treba spomenúť aj fakt, že tzv. nové členské krajiny, ktoré sme predtým tak nazývali, sa v projektoch 7. rámcového programu uplatňujú vo výrazne menšej miere. Vidíme tu disproporciu medzi počtami projektov z týchto krajín a počtami projektov zo zvyšku Európy. Nemôžeme jednoducho prijať fakt, že by vedci v týchto krajinách boli menej kvalifikovaní, menej vedecky erudovaní na druhej strane je pravdou, že časť bariér v zapojení sa do projektov Európskeho výskumného priestoru práve leží na strane týchto členských krajín. Napriek tomuto sa domnievam, že časť tejto bariéry je administratívna a leží na našej strane, na európskej strane. E, v tejto súvislosti by som sa rád opýtal, čo hodla švedské predsedníctvo urobiť preto, aby časť administratívnych bariér bola odstránená a aby aj tieto krajiny, tieto európske krajiny, boli integrované do spoločného výskumného európskeho priestoru v väčšej miere, ako je tomu doposiaľ. Ďakujem. Danke sehr, Frau Ďakujem pekne, pani Kavaliu. Bom dia, eh, Sr. Ministro, eh, Sr. Presidente da Comissão, caros colegas, como deputado. Ďakujem, pán minister, vážení kolegovia, ako nedávno zvolená poslankyňa, vzhľadom na to, že prvýkrát vystupujem na tomto výbore, dovolte, aby som v prvom rade pozdravila všetkých prítomných. Taktiež sa chcem poďakovať ministrovi za prezentáciu a dovolte jednu pripomienku z mojej strany a taktiež otázku. A všetko, čo poviem, sa bude týkať výskumu a inovácií, pretože inovácie sú v jadre toho, čo treba spraviť, aby sme prekonali hospodárskú a sociálnu krízu a je to taktiež e, stredobod boju proti klimatickým zmenám. Iba tieto e, tri oblasti umožnia nájsť e, hospodársky udržateľnú odpoveď na otázku klimatických zmien. Inovácie by taktiež mali byť súčasťou naliehavej odpovede Mm. s cieľom dosiahnuť inovatívny priemysel v Európe, napríklad myslím na automobilový priemysel a taktiež energetický priemysel. Včera komisia schválila veľmi dôležitý balík, balík, ktorý je naozaj relevantný pre budúcnosť Európy. Je to balík pre inovácie, takže sa chcem spýtať pána ministra, aké sú plány švedského predsedníctva, čo sa týka osudu tohto balíka, čo chcete spraviť v tejto oblasti, myslím na to, čo ste hovorili v prejave inovácie, ktoré sa zakladajú na výskumu, napríklad na výskume, ale ide aj o širší rámec. Keď hovoríme o inováciách, tak treba taktiež hovoriť aj o sociálnych inováciách, taktiež inovácie v oblasti organizácie verejného sektora. Takže sa pýtam, aké sú vaše projekty v oblasti inovácií vo všeobecnosti. Takže nech sa páči, povedzte nám k tomu niečo. Ďakujem pekne, pani Madura. Ah, gracias, Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem aj pán minister za to, že ste nás poctili vašou návštevou. Ďakujem aj za tie uh, dobré informácie, ktoré ste nám poskytli o prioritách švedského predsedníctva. Je to totiž to kľúčová téma, téma výskumu. Je to pilier, ktorý je nevyhnutný na to, aby sme sa dostali zo súčasnej krízy. V ťahuňom zmeny to bol vždy výskum s technologickými zmenami, inováciami a pán minister, chcem vám povedať, to, čo som už povedala do obeda, keď sa hovorilo o rozpočte, teda povedať vám niečo o našich obavách. Sme trochu znepokojení, pretože e, rozpočet, pardon, e, v rozpočte e, výskum stráca na váhe. Takže súhlasím s vami, keď ste hovorili o tom, čo treba spraviť na to, aby sa to zlepšilo. Súhlasím s vami aj keď ste hovorili o lepšej koordinácii treba dosiahnuť pokrok v tejto oblasti výskumu v Európe, univerzity, kvalita a tak ďalej. Dôležité je, aby to bolo e, pretavené do konkrétnych činov, aby to neostalo iba teóriou a myslím aj na rozpočet, na výsledky Včera to povedala eh, kolegyňa Tikau. Ak chceme, aby hospodárstvo bolo úspešné, tak musí sa zakladať na znalostiach, na inováciách, musí byť konkurencieschopné. Pán minister, eh, teraz, ak dovolíte, dve konkrétne otázky. Tá prvá sa týka nariadenia o výskumných infraštruktúrach v európskom priestore. Dokument schválil náš výbor. Bolo to počas predchádzajúceho funkčného obdobia. Ja som vtedy bola spravodajkyňa. Parlament e, odviedol svoju prácu, robil to podľa mňa dobre aj vďaka spolupráci všetkých politických skupín. Išlo skôr o akúsi konzultáciu, pretože na rozdiel od toho, čo sme, čo sme dúfali, nakoniec to bolo všetko, čo mohla spraviť tá mohol spraviť tento výbor. Chceli sme trochu výraznejšiu úlohu zohrať, ale bol tu problém e, časovej povahy. Bolo nám však povedané, že náš výbor bude vždy konzultovaný. Neskôr však sme sa dozvedeli, že schválenie bude trochu meškať, pretože na rade sa trošku predložili diskusie o DPH. Teraz je to vyriešené, dokument bol schválený a teraz sa všetko spustilo v lete počas vášho predsedníctva. Európsky parlament a náš výbor zatiaľ nemá ešte žiadne informácie, e, bližšie informácie k tejto téme, takže nevieme presne, ako to dopadlo a či sa to začalo implementovať, e, skúmanie v oblasti neutrónov, e, to by sa malo diať vo vašej krajine, takže k tomu by som chcela viac informácií, ale taktiež sa vás spýtať, či si myslíte, že použitie článku 171 je podľa vás užitočné. A ďalšia otázka, niečo, čo mi nebolo úplne jasné vo vašej prezentácii. Hovorili ste o dvoch e, spisoch, ktoré, sa, e, ktoré boli postupené parlamentu. Najskôr neurodegeneratívne choroby a Alzheimerová choroba. A parlament začal používať nový nástroj, ktorý e, predstavuje spoločné programovanie. A teda hovorilo sa tu aj o článku 169. Takže čo si myslíte o tom novom nástroji? Spoločné programovanie. E, ja myslím, že to je mimoriadne dôležité v rámci 8. E, rámcového programu. My máme pocit, že toto sú všetko dôležité témy, A my si myslíme, že vhodnejší by bol článok 169, aby parlament mohol zohrať väčšiu úlohu, pretože je to naozaj mimoriadne dôležitá téma. Takže chcem sa spýtať, e, či by ste nám taktiež mohli niečo povedať k výsledkom konferencií v Jeteborku o znalostnom trojuholníku. Takže e, chcem vedieť, aké boli zámery a o čom sa konkrétne hovorilo. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegovia. Teraz e, pani kolegyňa Ordan Česeli a potom dáme slovo pánu ministrovi, aby mohol odpovedať. Ministru za predstavitev, pa. Ďakujem pekne za veľmi zaujímavú prezentáciu. Tri otázky z mojej strany. Prvá sa týka 7. rámcového programu. Teraz už máme isté skúsenosti. Výskumníci e, mi povedali, že je dokonca ťažšie získať granty v rámci tohto e, rámcového programu. Hlavne, ak je to menšia výskumná skupina, tak potom je tá administratívna záťaž ešte vyššia. Ja si pamätám, že e, jedna z hlavných žiadostí Európskeho parlamentu v tejto oblasti bolo práve zníženie administratívneho bremena. Ja sa teda pýtam, čo chce spraviť švedské predsedníctvo na to, aby sa výskumné granty využívali už účinnejšie a ako naozaj znížiť administratívnu záťaž. Čo chcete spraviť na to, aby výskumné granty boli prístupnejšie aj pre menšie výskumné skupiny. A druhá otázka. Hovorili ste o znalostnom trojholníku viackrát počas predchádzajúceho funkčného obdobia Európsky technologický inštitút bol vytvorený. Ja sa chcem spýtať, aký pokrok e, dúfa dosiahnuť v tejto oblasti. A tretia otázka kde vo vašom zozname priorít môžeme nájsť výskum, keď uh, hovoríme v, uh, v kontexte európskeho rozpočtu. Ďakujem pekne. Teraz by som dal slovo pánu ministrovi, aby ho mohol odpovedať, pretože všetci ste sa tak stručne pýtali. Máme teraz e, chvíľu času a môžeme odpovedať takto po skupinkách. Nech sa páči. Tack så mycket. Känns verkligen härligt att vara här i utskottet med dig. Ďakujem pekne. Naozaj je veľmi príjemné byť medzi vami. Vidím, eh, že je tu veľká angažovanosť, pokiaľ ide o výskum. Padli tu mnohé zaujímavé otázky. Nemôžem ich zodpovedať všetky, ale pokúsim sa predsa len eh, zareagovať čo najlepšie. postup e, podávania žiadostí samozrejme musí byť čo najmenej byrokratický, a to hlavne ak chceme motivovať ľudí, takže tie žiadosti musia byť jednoduché, nie príliš byrokratické. Myslím, že EÚ musí v tejto oblasti spraviť, e, vyvinúť úsilie a dúfam, že budeme pokračovať v tomto dobrom smerovaní. Teraz k tomu rozpočtu. Ja už som to povedal v úvode. Švédsko, to je známe, sa vždy zasadzovalo za e, vyšší presun prostriedkov z oblasti polnospodárstva smerom k výskumu to sme tvrdili vždy, je to dôležité, ale treba taktiež využiť existujúce rozpočtové prostriedky. V súčasnosti v, vo výskumnom rozpočte treba možno aj lepšie e, využívať e, finančné prostriedky, rozvinúť európsky výskumný priestor. Je potrebné, aby členské krajiny sa zapojili ako partneri a pomohli v tomto e, stimule. My spravíme všetko, čo bude v našich silách počas nášho predsedníctva, aby sme dosiahli pokrok. A potom e, rozdelenie finančných prostriedkov z výskumného rozpočtu, rozdeľovanie peňazí. Myslím, že v kontexte súčasných pravidiel, je možné, aby komisia pristúpila k zmenám, úpravám. Dá sa teda aj v súčasnom rámci uskutočniť niekoľko zmien. my sa teda snažíme zdôrazniť význam skutočnej politiky inovácií. Treba dosiahnuť pokrok, boli zorganizované konferencie, ďalšie sa ešte uskutočnia k tejto téme. Dúfam, že bude hojná účasť. No a teraz spoločné programovanie ale, alebo spojač, spoločné projekty. To je dôležitý zdroj inovácií. Je to dôležitá zložka. Treba taktiež rozvinúť európsky výskumný priestor. To je kľúčové pre EÚ. Ďalej. Informácie, ktoré máme poskytnúť Európskemu parlamentu v niektorých konkrétnych oblastiach, Prosím, neváhajte sa na nás obrátiť a urobíme všetko, čo v našich silách. Kolegyňa Nibler. Ďakujem pekne, pán predseda. Pán minister, som veľmi rada, že ste prišli medzi nás e, na výbor a že s nami diskutujete o otázkach výskumu a že nám hovoríte, že predsedníctvo chce toto vnímať ako prioritu. Chcem sa vyjadriť k dvom veciam. E, niektoré veci tu už odzneli, kolegovi už spomenuli. Politika výskumu za posledné roky, ja už som 10 rokov v tomto Európskom parlamente, a táto politika je čoraz európejskejšou. Uviedli ste, že sa budú zavádzať rôzne nové pilotné projekty e, charakteru spoločných projektov. Myslím, že je veľmi dobré, že aj na európskej úrovni teraz chcete nachádzať tie spoločné body a snažíte sa, aby sa nerobila tá istá práca e, dvakrát v jednotlivých členských štátoch. Ja pochádzam z Nemecka a e, z nemeckého parlamentu neustále počúvam rôzne výhrady, sú obavy, že tu sa bude zasahovať aj do oblasti politiky výskumu. Chcem sa vás opýtať, pretože vy rokujete so zástupcami všetkých ostatných členských štátov. Vidíte aj vy takéto výhrady? Vidíte nejaké snahy o narušenie vytvorenia tohto spoločného priestoru e, pre výskum na európskej úrovni? Myslíte, že je šanca podporovať túto spoločnú európsku infraštruktúru výskumu? To je jedna otázka. A moja druhá otázka sa vzťahuje rámcového výskumného programu. Uviedli ste veľmi správne, že už teraz prebiehajú prípravy na 8. E, rámcový výskumný program ešte neustále beží 7. aj 6. čiastočne tento program. Chcem sa opýtať, či už sú nejaké plány zo strany členských štátov, aké nové priority, aké nové oblasti by boli v tomto novom 8. programe. Myslím, že to, čo sme tu prerokovali pri príležitosti schváľovania 7. rámcového programu výskumu, prebehli e, relatívne hladko. Dúfame, že to všetko prinesie veľmi hladké schváľovanie, hladké administratívne postupy a uľahčí to aj samotné postupy vo výskume možno aj my tu na výbore by sme mali využiť príležitosť a v nadchádzajúcej budúcnosti pozvať eh, vedcov na naše schôdze, aby nás poinformovali, čo sa zlepšilo v 7. rámcom programe, aby sme vedeli, na čo sa máme sústreďovať. Vieme, že sa musíme sústredovať na zmiernenie byrokracie, musíme sa sústreďovať na zrýchlenie procesov, zjednodušenie procesov a boli by sme radi, keby sme mohli od nich počuť, na čo sa môžeme sústrediť v tomto 8. rámcovom programe. Ďakujem pekne, pán kolega Ody. Merci, monsieur le président. Ďakujem pekne, pán predseda. Ďakujem, pán minister, za to, že ste medzi nás prišli, za tie informácie a taktiež vaše politické stanoviska. Dva body, ku ktorým sa chcem vyjadriť, položiť otázku a zdôrazniť to. Vy ste povedali, že musíme myslieť dlhodobo a máte pravdu, pretože občania od nás očakávajú stimuly, stimuly e, od EÚ, ale dnes väčšina výskumných grantov e, je v národnom kontexte. Možno na základe vašej národnej skúsenosti, ako aj skúsenosti na rade, možno so mnou budete súhlasiť, že v tejto oblasti by sme mohli spojiť finančné prostriedky ako v oblasti polnohospodárstva pri spoločných e, e, zberoch e, plodín. Takže ja sa pýtam, či výskum by bola tá oblasť, kde by sa spojili členské krajiny bez navýšenia rozpočtu. Využili by sme iba tie prostriedky, ktoré už existujú v členských krajinách. Takže mm, čo si myslíte, nemohla by to byť nejaká novátorská politická myšlienka? A ešte chcem jednu vec zdôrazniť v tom, čo povedali kolegovia. Mm, vystupuje jasne, že administratívna záťaž je problematická pri rozdeľovaní eh, grantov. Ja som pracoval na absol- absolutóriu rozpočtu za minulý rok a bol pozmeňujúci návrh pani Grasle, kde sme žiadali Európsku komisiu, aby e, prestala s administratívnymi bremenami, pretože e, výskumné strediska získajú prostriedky, ale potom je mnoho interných kontrolórov, ktorí e, žiadajú naspäť časť tých prostriedkov. To existuje všade v EÚ, e, výskumníci si z toho zúfali a potom sa tu za cesty e, menia pravidlá. Potom je to administratívne úplne nezrozumiteľné pre výskumníkov vy určite nemáte vplyv na vnútorných auditorov komisie, takže to asi je zbytočné tu hovoriť, ale chcem e, poukázať na jednu vec, aby sme sa mohli spoločne obrátiť na komisiu a požiadať ich o trochu zdravého rozumu pri e, finančných kontrolách výskumných stredísk, pretože väčšina týchto stredísk naozaj e, sa drží stanovených podmienok, odvádza kvalitnú prácu. Ďakujem. Danke. Tikau. Ďakujem pekne, teraz pani kolegyňa Tikau. Mulțumesc, domnule președinte, domnule ministru. Ďakujem pekne, pán predseda, ďakujem aj vám, pán minister, eh, za to, že ste mi dnes prišli. V súhľade s Lisabonskou stratégiou eh, členské štáty musia 3 HDP investovať do výskumu. Dve tretiny tejto sumy by mali pochádzať eh, zo súkromného sektora. Chcem sa vás opýtať eh, vzhľadom na to, že hospodársky rozvoj v Európskej únii, najmä vzhľadom na budúcnosť, eh, závisí od vzdelávania, od výskumu. Chcem sa opýtať, aké opatrenia chcete zaviesť v súvislosti s hospodárskou krízou, v ktorej sme sa ocitli a v súvislosti s tým, že HDP členských štátov eh, sa znížil práve kvôli kríze. Aké opatrenia teda chcete zaviesť? Ako chcete podporiť súkromný sektor v tom, aby investoval do výskumu a najmä do aplikovaného výskumu? Ďakujem. Ďakujem, pani Matelas. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigada, Sr. Ministro. Falo-lhe aqui na qualidade numa dupla... Ďakujem, pán predseda, pán minister. Hovorím tu za, e, v roli nedávno zvoleného poslanca Európskeho parlamentu aj v inej roli. Bol som výskumníkom vyše 10 rokov na univerzite kde som pracoval na medzinárodných projektoch financovaných z rozličných európskych rámcových výskumných rozpočtov. Preto hovorím ako výskumník, ktorý musel pracovať s týmito európskymi nástrojmi. Samozrejme, že sme zažili mnohé zmeny, rozdiely od jedného rámcového programu k druhému rámcovému programu a museli sme všetky tieto zmeny zapracovať do medzinárodného výskumu a do programov, ktoré prebiehali. Napríklad v rámci 5. rámcového programu bol dôraz na malé výskumné projekty a v ďalšom rámcovom programe bol zase dôraz na vzájomné prepojenie medzi veľkými výskumnými projektmi. Takže v ďalšom výskumnom v rámcovom programe zase sa presunul dôraz na konsolidovanie sieťového výskumu a vytváranie sietí. Takže výskumníci museli prispôsobovať sa týmto zmenám vždy, keď sa vyskytli a Európska únia vytvorila nový rámcový program. Myslím si, že keď už je raz ustanovený nejaký rámcový program, je veľmi dôležité zabezpečiť, konzistenciu pre výskumníkov. Zabezpečiť, aby rámec fungoval tak, že sa v, ním, v ňom výskumníkom bude dobre žiť a pracovať. Veľmi často zmeny kritérií alebo zmeny metodiky alebo zmeny dôrazu nových rámcových programov spôsobujú obrovské problémy výskumným tímom a jednotlivým výskumníkom, ktorí sa pokúšajú bojovať s byrokraciou na rozličných úrovniach európskych nástrojov a programov. Program napríklad Veda pre spoločnosť. Je úplne zásadné, aby všetky tieto výskumné projekty v rámci v rámcových projektov boli zvládnutelné a aby ich výskumné týmy jednoducho považovali za pomôcku, ktorá je konzistentná pre nich. Mám e, dve otázky po tejto svojej poznámke. Čo sa týka výskumných priorit. Vážený pán minister, hovorili ste o priorite, ktorá súvisí s výskumom Alzheimerovej choroby a neurodegeneratívnych ochorení. Samozrejme, že sú dôležité. Myslím si, že potrebujeme nové priority, napríklad pre nové technológie, inovované produkty, inovovanú lekárskú vedu. Naznačila som už, že potrebujeme konzistentnosť, aby výskumníci, výskumné týmy, výskumné siete fungujúce v týchto oblastiach mohli na niečom stabilnom budovať a aby sa mohli dobre zapojiť do štruktúr VU. A všetky tieto výskumné týmy, projekty a siete mohli spolupracovať aj s Európskym parlamentom a komisiou vtedy si európske inštitúcie musia uvedomiť, že je tu potreba tejto solidnej bázy, nemennej bázy, konzistencie. Na to musíme vybudovať rámcové programy, ktoré tento atribút budú mať. Moja ďalšia otázka sa týka vzťahov k tretím krajinám. Sú všetky možné druhy nástrojov, ktoré sú dostupné pre tretie krajiny a umožňujú vytvárať výskumné týmy kombinované európske a tretie krajiny. Opäť je tu hlavným problémom byrokracia. Odhliadnúc od byrokracie však čelíme aj inému problému. Pre nás je veľmi dôležité presadzovať európsky výskum. Samozrejme je aj dôležité vyhnúť sa európskemu e, výskumu, aby sa uzatváral sám do seba. Nesmieme to dovoliť. Mali by sme podporovať výskumné prepojenia a vzťahy s ostatnými časťami sveta mimo Európy. Pretože výskum je rozmanitý a treba rozmanitosť zachovať. Nemôžeme sa pozerať len sami na seba dovnútra, do Európy. Existujú mnohé oblasti sveta, ktoré si zaslúžia výskumnú pozornosť. Myslím si, že toto je politická záležitosť otvoriť sa vonkajšiemu mimo európskemu svetu a spolupracovať s výskumníkmi z ostatného sveta. Dúfam, že som pokryla všetko, čo som chcela povedať a ďakujem za ďalší rámcový výskumný program. Uh, uh, uh, ďakujem, pani Lambert. Teraz uh, ďalší príspevok. Som veľmi rád, že som si vypočul priority švedského predsedníctva, ktoré veľmi dobre súznejú s celkovým programom Európy, ktorá čelí spoločne ekonomickým výzvam a výzvam v oblasti životného prostredia, z ktorých e, klimatické zmeny nie sú jedinou. Vieme, že prostriedky, zdroje tejto planety sa vyčerpávajú. Hoci tu máme dosť málo poslucháčov, chcel by som si vypočuť váš názor, vás ako pána ministra, bývalého akademika a možno aj budúceho akademika, na tri témy. Najprv ste sa venovali efektívnosti toho, čo sa vynaklada, efektivite. Je pravdou, že ak chceme venovať viac výskumu, je našou povinnosťou zistiť, či vynaložené prostriedky boli múdro minuté. Samozrejme, 100% efektivita vynaložených prostriedkov siaha do ríše snov, ale ak by ste mali všetky tieto prostriedky vo vašich rukách, kde by ste začali? Kde by ste zlepšovali efektivitu vynaložených prostriedkov na výskum? Podľa vášho osobného názoru, kde je ten čierny bod, do ktorého treba platiť? Druhá otázka sa týka malých a stredných podnikov. Kde vzniká inovácia, novátorstvo? Niektorí tvrdia, že potrebujeme isté kritické množstvo drobných výskumov a inštitúcií a až potom sa môže vytvoriť nejaký prelom. Iba vtedy dobre nové nápady sa dostanú z malých organizácií vyššie do všeobecnejších sfér. Malé a stredné podniky však majú problémy, potýkajú sa s prístupom k fondom Európskej únie. Aj malé laboratória alebo malé univerzity, ktoré nie sú technicky vzaté malými a strednými podnikmi, majú podobné problémy ako SME. Myslíte si, že menšie inštitúcie majú väčší inovačný potenciál? A ak je tomu tak, ako by sme im mohli pomôcť? Moja posledná otázka, na ktorú by som rád počul váš osobný názor je, myslím si, že v Európe trpíme roztrieštenosťou úsilí pretože máme priveľa priorit a pri, máme 27 krajín. Myslíme si, keď hovoríme o kritickom množstve, o kritickej hranici, ktorú treba prekonať, mali by existovať nejaké európske nástroje, ktoré by boli katalizátormi tejto kritickej eh, masy a kritickej zmeny. Ako by sme mohli zlepšiť európske nástroje, aby sa stali takýmto katalizátorom? A posledná, možno nie otázka, ale poznámka. Vy ste um, zodpovední za výskum spolu s vašimi kolegami ministrami v Európskej únii. Ako si myslíte, že môžete ovplyvniť vašich kolegov, ministrov vo vašej oblasti? Um, aby pritiahli na seba väčšiu pozornosť verejnosti. Myslíte si, že by ste mali lepšie spolupracovať napríklad s ministrami financií alebo s premiérmi vo vašich krajinách, aby sme naozaj pritiahli pozornosť na zlepšenie krízy cez vaše rezorty? Ďakujem pekne. Ďakujem pekne. Teraz má slovo pani Vačitis. Dúfam, že som dobre vyslovila vaše slovo, vaše meno. Ačiū labai, pirmininkė, eh, gerbiamas ministrė, Ďakujem pekne, vážny pán minister. Ak dovolíte, na úvod vám chcem poďakovať za vašu prezentáciu dnes tu na našom výbore, keď hovoríme o výskumných programoch. Aj my, aj členské štáty vieme o tom, že je to akoby začarovaný kruh eh, z hľadiska finančnej krízy je veľmi dôležité, aby sme e, riešili problémy súvisiace s klimatickými zmenami a energetickým hospodárstvom. A riešenie týchto problémov veľmi úzko súvisí so súčasným, ale aj budúcim objemom investícií do výskumu bude nás to stať veľa, ale bude si to vyžadovať aj úzku spoluprácu v oblasti výskumu. Musíme sa vyrovnávať s mnohými problémami vo všetkých 27 členských štátoch a väčšina týchto problémov sa vyskytuje v nových členských štátoch. Spomenuli ste už vašu minulosť a som veľmi rád, že dnes môžem skonštatovať, že váš postoj v súvislosti s problémami niektorých krajín, najmä pobaltských krajín, je veľmi pozitívne. U, už sa chystajú isté oblasti, ktoré sa budú rozvíjať počas vášho predsedníctva. Možno by ste mohli e, trochu viac konkretizovať, ktoré budú tieto oblasti z hľadiska povalských krajín. Ďakujem pekne. Pán Griffin. Ďakujem, pán predseda. Chcel by som nadviazať na to, čo povedal pán Lambec eh, v súvislosti so zdrojmi. Viem, že všetci členovia tohto výboru vedia, že nové technológie, na, do ktorých vkladáme všetky svoje nádeje, sa zakladajú na na mineráloch, ktoré, ktoré nie sú veľmi bežné, napríklad litium. Musíme však myslieť aj na to, že 95 všetkých týchto nerastov sa vyrába v Číne a tá teraz obmedzuje exporty a týmto ohrozuje výskum a inovácie na západe. Mohol by pán minister v krátkosti vysvetliť, aké plány sa chystajú na riešenie tohto problému a najmä, uh, Povedzte nám, či chcete zriadiť eh, medzinárodný audit eh, v súvislosti s týmito nerastami a ak eh, sa chýsta, potrebujeme tiež takýto audit na Svetové rezervy ropy, tak aby nové plánovania tohto výboru sa zakladali na vedeckých hodnoteniach, kedy sa dostaneme na maximálnu úroveň výroby ropy, ťažby ropy. Ne, nehrozia vám tiež takéto hrozivé vyhliadky, ktoré môžu sa nepriaznivo prejaviť na našom priemysle. Ďakujem. Ďakujem pekne, pani kolegyňa Toja. Ďakujem a ja chcem poďakovať pánovi ministrovi za to, čo nám povedal a e, za približenie plánov e, svojho predsedníctva. Chcela by som e, sa vyjadriť k jednému aspektu. Myslím, že sa to ešte nespomenul žiadny z našich kolegov. Uviedli ste, že dúfate, že sa viac budú zapájať do tohto úsilia všetky zúčastnené strany. Dúfam, že aj parlament sa bude zapájať do tohto úsilia. A to v popredí, tak ako doposiaľ, pretože ste uviedli, že chcete zabezpečiť, aby sa všetci zhodli na spoločných prioritách, aby každý sa zapojil do tohto spoločného plánovania priorít. Isté, že my sa o to chceme snažiť. Veľmi nás to zaujíma, táto otázka inovácií. Chceli by sme sa viac dozvedieť o tom, ako sa môžeme do tohto viac zapojiť. Celkom ste máte v parlamente veľmi ochotných spolupracovníkov. Ďakujeme pekne za všetky otázky, ktoré tu odzneli, hovorí predseda. A teraz nech sa páči, pán minister, máte slovo, aby ste mohli odpovedať. Veľmi pekne ďakujem. Myslím, že keď sa budeme zaoberať týmito kľúčovými záležitosťami, ktoré pertraktovali predchádzajúci rečníci, myslím si, že je veľmi dôležité e, e, hovoriť o udržateľnej rovnováhe medzi európskymi výskumnými politikami a investíciami, ktoré sa robia na európskej úrovni. Investíciami a investíciami, ktoré sa robia na úrovni jednotlivých členských štátov. Tento problém treba vidieť vo širších súvislostiach a nastoliť alebo znovu nastoliť rovnováhu v európskej výskumnej oblasti ERA. Musíme spolupracovať e, medzi členskými štátmi aj v, na celoeurópskej úrovni a nepredpokladať, že všetká moc je presunutá na Európsku komisiu. Niektorí ľudia slovo Brusel stotožňujú s nejakým diktátom myslím si aj z tohoto dôvodu je dôležitá rovnováha medzi Európou ako takou a všetkými členskými štátmi v oblasti výskumu, čo sa týka 8. rámcového programu. Isté táto rozprava bude pokračovať e, počas celého obdobia nášho predsedníctva a chceli by sme hovoriť o hlavných výzvach, ktorým v Európe čelíme a o, aj vo svete, napríklad klimatické zmeny, veľmi e, najhoršie choroby, najhoršie pandémie, ktorým čeli ľudstvo ako také v masovom meradle. A napokon financovanie. Niekto tu spomenul problém financovania európskeho výskumu. A ako som spomenul, pred chvíľou vo Švedsku máme jasné stanovisko k týmto veciam. Európsky výskumný rozpočet by sa mal navýšiť v dlhodobom horizonte a tieto peniaze by mali prísť z poľnohospodárstva. Je to veľmi dôležité, chcem to počiarknúť, e, že by sme sa mali pokúsiť skoordinovať súčasné prostriedky a efektívnejšie ich využívať. Opäť ERA, Európska výskumná oblasť, je istou odpovedou na to, ako to urobiť. Všimol som si aj to, že a som spokojný e, s tými otázkami a poznámkami, ktoré tu odzneli na adresu byrokracie a príliš zložitý a spletitých pravidel. Ja sám mám za sebou e, výskumnú kariéru a viem, s čím som bojoval na národnej úrovni v rámci vlastného vnútroštátneho systému. A samozrejme viem aj, či, čomu čelia výskumníci, ktorí sa pokúšajú získať európske prostriedky. Myslím si, že poznámky k byrokracii sa teda týkali aj členských krajín, pretože tieto problémy máme aj doma, aj tie sa pokúšame riešiť a aj problémov európskej byrokracie. Všimol som si, že ste naozaj zaangažovaní, nadchnutí pre túto vec. Teším sa ako zástupca švedského predsedníctva, že v tomto výbore pretlačíme dobré veci, aby sme zlepšili situáciu pre európskych výskumníkov, aby sme znížili množstvo byrokracie, s ktorou musia bojovať. Želám si eh, aj spoluprácu s opozíciou a teším sa na spoluprácu so všetkými poslancami a poslankyňami Európskeho parlamentu. Čo sa týka cieľov, ktoré má švedské predsedníctvo v oblasti výskumu a vývoja, je dôležité, aby sme ich naozaj e, si dobre preštudovali. Ešte sme ne, nezašli tak ďaleko, ako Európa tak ďaleko, ako by sme chceli. Ešte sme na chvoste, nie sme celkom v tempe na to, aby sme dosiahli ciele, ktoré sme si stanovili. Iba niekoľké členské krajiny už sa rozhodli vykonať eh, dobré kroky v tomto smere, ale mnohé krajiny v Európe neinvestujú do výskumu a vývoja toľko, koľko by mali. Dúfam, že sa nám podarí dosiahnuť trojpercentný cieľ počas predsedníctva a pritiahnuť súkromné firmy, aby spolupracovali v tejto sfére. Myslím si, že dve tretiny investícií do výskumu a vývoja by mali pochádzať z privátnej sféry a verejné financovanie by malo pokrývať len jednu tretinu. Týmto spôsobom sa nám možno podarí dosiahnuť 3% investície. Čo sa týka spolupráce medzi programami a rozličnými prioritami, v tomto smere je dôležité a relevantné poukázať na to, že možno nie je, alebo je nedostatok kontinuity na európskej aj na národnej úrovni, ak pracujete vo výskume, musíte pracovať s dlhodobou perspektívou a kontinuita je potrebná. Mnohé veľké objavy, mnohé novatorské prelomy, ktoré zažívame, ktoré dnes už, ktorých plody už užívame, boli kedysi len nápadmi pred 30-40 rokmi. A títo výskumníci museli mať túto dlhodobú vyhliadku pred sebou, aby ich nápady sa dostali do praxi. Súvisí to aj s vecami e, bežného života. Niekedy tá kontinuita nie je možná dosiahnuť v rámci horizontu jedného ľudského života, ale napriek tomu je dlhodobá perspektíva niečo, čo musíme pred sebou mať na pamäti, aj keď vieme, že je rozmanitosť nástrojov a dúfame, že naše dlhodobé per- myslenia, myslenie do perspektívy budúcnosti zlepšíme rozličnými rozumnými návrhmi. Európsky výskum je dôležitý. Vieme, že treba využiť nástroj ERA, Európsky výskumný priestor a maximálne zúžitkovať tento nástroj, lebo chceme byť aktívnym hráčom na medzinárodnej scéne v oblasti výskumu. Treba teda posilniť interne našu rolu, ale aj externe sa vymedziť výraznejšie voči vonkajšiemu svetu. Musí sa z nás stať príťažlivejší partner pre ostatných. To nedosiahneme, pokiaľ skoordinujeme sa lepšie vnútri v Európe. Čo sa týka výskumných politík a prepojenia na malé a stredné podniky, to bola veľmi dôležitá poznámka, ktorú ste tu vzniesli. Dúfame, že Rada čoskoro pripraví správu, o tejto téme a e, inšpiruje nás do budúcej práce. Možno ešte ďalšie predsedníctva budú inšpirované. Nevieme, ako ďaleko sa Švédske dostane na tejto ceste, hoci sme veľmi ambiciozní a radi by sme sa dostali ďaleko. A napokon všetko prekrývajúca téma presvedčiť, ako presvedčiť finan- zahraničných ministrov v Európe, aby financovali viac do výskumu a vývoja. Keď si vezmeme e, do úvahy európsku ekonomickú krízu, ktorej čelíme, a svetovú krízu, je iste potrebné veľa odvahy, aby v rozličných európskych krajinách sa prijalo zvýšenie rozpočtu na výskum a vývoj. My sme napríklad v Európsku navýšili o 5 miliard rozpočet na vývoj a výskum. Mnohé krajiny postupujú podobným smerom a dúfajme, že finančný ministri budú takí osvietení, aby schválili takéto investície. Kríza je niečím, čo sa nedá vyliečiť e, krátkodobými zásahmi a vývoj je niečo, čo funguje v dlhodobom horizonte. My, ktorí sme ako ministri zodpovední na výskum, hovoríme ministrom financií, aby si uvedomili, že ak teraz nám budú znižovať rozpočty na výskum a vývoj aj tak sa nedostaneme z finančnej krízy ani krátkodobo, ani dlhodobo. Preto by som e, ocenil vašu podporu v takomto našom názore. Čo sa týka stratégie v oblasti Baltského mora, to je pre nás tiež dôležitá priorita. Spomínal som ju na začiatku. Je to program BONUS, ktorý je vyjadrením tejto našej priority. Dúfame, že dosiahneme ciele, ktoré sme si stanovili a že ich dosiahneme čo najskôr. Program Bonus bude odštartovaný e, v dohľadnej dobe. Teším sa na budúcu spoluprácu s vami všetkými. Ďakujem. Pán minister, v mene celého nášho výboru e, ďakujeme za vašu návštevu, aj za vaše vyjadrenia a tiež za to, ako vyčerpávajúco ste odpovedali na všetky naše otázky srdečná vďaka. Som si istý, že budeme spolupracovať kvalitne v týchto oblastiach. Sú to veľmi významné oblasti. Ide v nich e, o, o to, aby sme dosiahli nejaký pokrok bez ohľadu na, to, na politickú príslušnosť, pretože ide o dobro pre všetkých. E, ešte raz ďakujeme, šťastnú cestu domov e, a ďakujeme. Týmto sme vyčerpali aj tento bod našho programu. So, meine Damen und Herren, ich darf... Teraz môžeme ešte sa vyjadriť k bodu 16, ak dovolíte. To sú rôzne otázky. Chce sa niekto vyjadriť? Tak nie. Bod 17 to je krátka informácia o ďalších schôdzach 28. septembra potom 29. septembra a 30. septembra sa uskutočnia naše schôdze. Dúfam, že všetci sa tešíte na naše ďalšie stretnutia, ale celkom iste sa tešíte, že sme už aj skončili s touto schôdzou. Želám vám šťastnú cestu a úspešné rokovania aj v ostatných výboroch. Ďakujem.